znamená 11. februára 2010, e, je znovu otvorená. Máme tu predsedu e, Európskej rady, pána Hermana van Rompuja. Poprvýkrát na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu srdečne vás vítame a blahoželáme k vášmu zvoleniu. Need, uh, like for... Vždy potrebujeme približne 15 minút na začiatku. Mm, už, a potom začne rozprava. Rovnako by som chcel privítať eh, predsedu Európskej komisie pána Barosu. Eh, za ostatných 5 eh, rokov ste si už zvykli na tieto návštevy. No, ale aj tak vás vítam ešte raz. No, dámy a páni, na začiatok niekoľko poznámok a informácií z polutovaním musím povedať, že pri železničnom nešťastí nedaleko Bruselu eh,